zbavenie imunity pána Georgisa Kicosa a pána Steliusa Kuloglu v rámci dvoch trestných konaní. Zodpovedné polské úrady zaslali návrh na zbavenie imunity kolegov Roberta Ivaškeviča a kolegu Česlava Siekierského eh, v rámci dvoch trestných konaní a tieto podnety budú v zmysle rokovacieho poriadku postúpené zodpovednému výboru pre právne záležitosti. A teraz samotné